Good afternoon. Príjemné popoludne ešte raz. Dear colleagues, I beg your attention. Milí kolegovia, poprosím o pozornosť. Tí z vás, ktorí ste sa ešte neusadili, prosím, urobte tak, aby sme mohli začať. Máme bohatý program a najskôr chcem srdečne privítať oboch zástupcov polského predsedníctva Európskej únie na tento semester polských ministrov pán Jerzy Miller a Kristof Kiatkovský. Ak to teda vyslovujem správne, je to tak dobre. Dobre, ďakujem. Takže máme tu ministra e, spravodlivosti a vnútorných záležitostí, ktorý, e, budú mať, e, ktorý bude mať prezentáciu k programu tohto semestra. A ako zvyčajne, ak to bude možné, chcel by som so zvyškom kolegov z výboru LIBE prebrať zvyčajný úvod, najskôr schválenie programu, 13. júla od 12. do 12.30 bod číslo 16, to je e, informovanie o stavu rokovania o ochrane dát medzi EÚ a USA, bude za zatvorenými dverami. Takže teraz o tom viete. Program teda týmto pokladáme za schválený. A prejdeme k bežným oznámeniam, ktoré sa týkajú lokácie e, spravodajcov pre správy a stanoviská. Pán Diaz de Mera je spravodajcom pre správu o vízach pre príslušníkov tretich krajín. Pani Jiménez e, Beseril, e, spravodajkyňa o minimálnych štandardoch pre obete zločinov. Pani Antonesku, spravodajkyňa správy o právach k, na um, právne zastúpenie v trestných prípadoch pani Guillaume, spravodajkyňa pre správu o medzinárodnej ochrane a pán Masip, Eh, Hidalgo, spravodajca o príjmaní žiadateľov o azyl, pani Romero López, spravodajkyňa pre stanovisko o vzájomnom uznavení ochranných opatrení v civilných otázkach, pani Flotre, spravodajkyňa v stanovisku o politike susedstva a pani Ždanoka, spravodajkyňa v stanovisku o e, správe o európskom občianstve na rok 2010. Ak nie sú žiadne výhrady, tieto správy budú takto pridelené, schválené. Teraz schválime zápisnicu predošlého stretnutia a prejdeme priamo k bodu 4. To je bod, ktorý sa týka priorít poľského predsedníctva EÚ oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Ako som povedal, sme veľmi radi a cítime sa poctení, že tu môžeme privítať oboch ministrov pána Millera, ministra pre vnútorné záležitosti a správu a pán Kviatkovský, polský minister spravodlivosti. Vypočujeme si ich prezentácie v ich príslušných e, oblastiach a potom budeme mať otvorený priestor na diskusiu. Pán minister Miller, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, je to pre mňa veľká česť, že sme dostali pozvanie na stretnutie e, výboru LIBE je to príležitosť, aby sme mohli predstaviť priority poľského predsedníctva a zároveň nám to vytvára možnosť prediskutovať otázky s našimi veľmi dôležitými partnermi. A ja si plne uvedomujem tú skutočnosť, že naše kontakty by mali byť časté a veľmi úzké, pretože Máme veľmi ambiciózne ciele a úlohy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich šiestich mesiacoch. A bez takýchto dôležitých partnerov nebude možné dosiahnuť výsledky. Zastupujeme krajinu, ktorá pred 30 rokmi mala tú odvahu, že žiadala o pravdu a spravodlivosť. Trpeli sme Boli u nás tanky, ľudia sa dostali do väzenia, mali sme vojenský režim a pred 22 rokmi sme iniciovali transformáciu vo východnej Európe. Pred 7 rokmi sme vstúpili do európskej rodiny a pred 4 rokmi sme mohli vstúpiť do oblasti ktorú obýva 5, skoro 500 miliónov ľudí do oblasti voľného pohybu osôb. Čiže z tohto pohľadu, keď sa pozrieme na naše spoločné európskej úlohy, hodnoty, ktoré majú prioritu, a preto sme sa chceli stať členmi Európskej únie kvôli hodnotám, ktoré predstavuje Európska únia, ktoré chráni Európska únia. ak e, sú to aj usmernenia, ktoré vedú k praktickým krokom. Ide o solidaritu. Slovo, ktoré považujeme takmer za sveté, pretože bez solidarity pred 30 rokmi by ste neprijali utečencov z Polska a bez solidarity pred 22 rokmi by sme neboli mohli budovať demokraciu. Bez solidarity by ste neboli prijali chudobných susedov do európskej rodiny. Čiže mm, smerom k solidarite nás netreba stimulovať. Pre nás je solidarita prirodzenou cestou. My chceme navrhnúť eh, v rámci našej spoločnej práce v nasledujúcich mesiacoch Najskôr teda chceme poďakovať e, e, Maďarsku, ktoré počas prvého pol roka intenzívne pracovalo a v niektorých veciach veľmi pokročilo, ale nie sú ešte dokončené. Radi by sme všetky tieto nedokončené úlohy iniciované Maďarskom dokončili. Sú tu niektoré prioritné témy. Myslíme si, že európsky azylový systém je našou prioritou. Smernica o kvalifikáciách pokročila veľmi dobre a ja dúfam, že už čoskoro bude e, záväzná. Z našej strany by sme rádi urýchlili prácu na smernici o príjmaní a na procedurálnych otázkach. Uvedomujeme si, že štokholmský program má ambiciózny cieľ koniec roka 2012 ako termín schválenia celého systému. Doterajšie dôsledky, alebo mm, teda to, čo sa stalo, si vyžadujú, aby sa tento termín koniec roka 2012 dodržal. Takže v týchto prvých desiatich dňoch júla sme zorganizovali dva stre- dve stretnutia pracovných skupín, pracovnej skupiny, aby sa pracovalo na tejto smernici o príjmaní a na procedurálnych témach. Budeme mať dve ďalšie schôdze ešte v júli a potom sa k tejto téme vrátime a budeme na nej pracovať rovnako intenzívne aj v septembri. Keď hovoríme o spoločnom azylovom systéme, tak nesmieme zabúdať na Dublin 3 a Eurodac. Uvedomujeme si e, kontroverzné e, aspekty, ktoré e, tu z toho vyplývajú, ale hľadáme kompromisy a v nasledujúcich mesiacoch dúfame, že dosiahneme situáciu, kedy oba dokumenty budú akceptovateľné. Myslím si, že tento kompromis je na dosah. Ďalšia téma. Právna mm, legálna migrácia, teda príjmanie sezónnych pracovníkov v členských krajinách a tiež otázka pracovníkov, ktorí e, sa presúvajú z tretich krajín do členských krajín v rámci určitých spoločností. A na záver ide o smernicu o jednotných povoleniach pre pobyt a prácu v EÚ. Všetky tieto tri problémy sú už dosť pokročili, ale ešte stále ich e, finálne rozhodnutie, finálne riešenie e, nie je dokončené. Čiže mm, očakávame plodnú spoluprácu, radi by sme našli toto riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné pre nás všetkých. Zaujíma nás nie len práca vo formálnych skupinách, ale aj pracovné stretnutia, aby sme vypracovali spoločné stanoviská v otázkach, ktoré všetci považujeme za dôležité. Dôležité pre všetky členské krajiny a občanov EÚ a tiež pre tretie krajiny, ktoré susedia s Európskou úniou kde situácia nie je veľmi pozitívna pre rozvoj. A niekedy tu cítiť e, negatívny dopad vyplývajúci z internej situácie v EÚ. Otázky hraníc, najskôr pozmení e, návrhy na zmenu e, Schengenského kódexu o hraniciach. E, budeme sa snažiť ukončiť diskusie o spoločných hraničných bodoch. Máme susedov. Aj poľská hranica je hranicou EÚ, externou hranicou EÚ a niekedy vnímame ťažkosti našich susedov e, vybudovať si svoje vlastné služby na hraniciach bez dobrých postupov, bez uplatňovania primeranej organizácie a bez administratívnych riešení. A najlepším spôsobom, ako sa podeliť o naše úspechy, je pozvať týchto ľudí, prizvať ich, aby sme spolupracovali na, spoločných, na otázkach, ktoré sa týkajú spoločných hraníc. Doterajšie výsledky sú veľmi sľubné, a my by sme sa radi o tieto riešenia podelili so všetkými. Keď hovoríme o hraniciach, tak nesmíme zabúdať ani na tzv. inteligentné hranice, pretože nie je len o ľudí, ktorých potrebujeme na hraniciach, ale aj moderné technológie, keďže tieto tech- hranice by mali byť bezpečné. A mali by byť otvorené pre očakávaných hostí z tretich krajín hranice, ktoré ne, ktoré nebudú používané ľuďmi, ktorých si neželáme, aby vstupovali do EÚ. Schengenská oblasť. Máme veľmi konkrétne prípady spojené s tým, čo sa deje na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Toto je tiež test toho, ako sme schopní v čase krízy prejaviť naše schopnosti dodržiavať postupy a chrániť naše vonkajšie hranice. Určite je tu ešte veľa analytickej práce, ktorá nás čaká. Potrebujeme predstaviť koncept, ako posilniť naše kroky, ako lepšie pracovať na našich hraniciach, ako využiť lepšie Frontex. To by malo byť spojené do jedného dobrého scenára o posilnení vonkajších hraníc. Spomínala som rozličné pokusy riešiť problémy. veľkého toku E, ľudí, ktorí vstúpili do EÚ v posledných mesiacoch ako únia. Musíme byť otvorení pre tých, ktorí sú ohrozovaní vo svojej domovine a ja som si istý, že na tom sa všetci zhodneme, ale nemôžeme byť otvorení pre tých, ktorí zaujíma iba, zaujímajú iba ju lepšie ekonomické a hospodárske podmienky, a v čase hospodárskej stagnácie je tento aspekt ťažký. To by sa malo tiež riešiť počas nášho, nášho predsedníctva. Spomínal som potrebu spolupráce s našimi susedmi, a susedmi, ktorí sa starajú o svoje hranice, pretože tí poslúžia Európe lepšie ako tí susedia, ktorí svoje hranice považujú za neexistujúce. Nezáleží na tom, či hovoríme o našich susedoch na juhu alebo východe, situácia je presne rovnaká. Takže podľa nášho názoru je v európskom záujme spolupracovať s našimi najbližšími susedmi, aby sme zlepšili efektívnosť ich inštitúcií, aby sa lepšie starali o vnútornú bezpečnosť a tiež, aby sa starali o svoje hranice a v týchto dvoch dimenziách by sme radi dosiahli zmenu v eh, praxi, eh, aby sme mali konkrétny akčný plán. Toto je naša úloha voči Tunisku, Egyptu, Maroku a radi by sme sem doplnili aj Moldavsko, Gruzinsko, Ukrajinu, Ukrajinu, teda našich partnerov z východu. Pokiaľ ide o organizovaný zločin, do súčasného Európskeho paktu o boji proti drogám by sme radi doplnili syntetické drogy, teda nové psychoaktívne látky keďže toto je zdroj príjmov pre organizovaný zločin. A je to tiež veľká hrozba pre zdravie hlavne mladých ľudí, ktorí nie sú pripravení odmietnúť ponuku kúpiť si takúto drogu. Ide tiež o boj proti prekurzorom, ktoré sa využívajú na výrobu syntetických drog Väčšina krajín zakazuje výrobu prekurzorov zákonom, ale v praxi sú tieto látky stále k dispozícii. No a na záver Bulharsko a Rumunsko. Dlho sme čakali na december 2007 aby poľské hranice zmizli. Bol to sviatok, boli sme veľmi optimistickí dnes. Keď by ste povedali Poliakom, že niekto im zoberie toto právo slobodne sa pohybovať cez hranice, tak e, by vám povedali, že sa vraciame do, do veľmi negatívnej doby a preto by sme radi dosiahli spoločné rozhodnutie prijať Bulharsko a Rumunsko do šengenského priestoru, pretože tieto krajiny splňajú všetky podmienky na vstup do tejto rodiny. No a na záver PNR. Vieme, že tu máme určité problémy spojené s ukončením rokovaní s tretimi krajinami z USA, Kanadou a Austráliou. A vieme, že si to vyžaduje ďalšiu snahu. Teda vypracovanie konečného riešenia. Radi by sme našli riešenie priateľné pre všetky strany, ktoré by zároveň zaručilo rýchle získavanie informácie ICI o tých, ktorí by chceli zneužiť letecký, leteckú dopravu na nelegálne účely. Ďakujem. Ďakujem pán minister Miller. Dodržali ste rečnícky čas, tak povediac. Máme hodinu a pol na tieto prezentácie oboch ministrov, takže navrhujem vzhľadom na to, že hneď potom máme elektronické hlasovanie, ktoré sa týka viacerých eh, správ, ktoré sú dôležité, aby ste sa aby ste mali vaše elektronické kartničky. Ak ich nemáte teraz, tak pošlite niekoho, nech vám ich priniesie. A teraz navrhujem, aby sme si vypočuli druhú prezentáciu a potom otvoríme diskusiu. Pán minister Kviatkovský. Kwiatkowski, I'm so sorry about... <laughs> I mean, you got the floor now. E, Pani przewodniczący. Dobry dzień. Vážený pán predseda, ja pevne verím, že moja prezentácia bude pre vás jednoduchšie pochopiteľná, než je vysloviteľné moje meno. Takže, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, minister Miller hovoril veľa o hodnotách, o hodnotách, ktoré sa nám spájajú s európskou rodinou. Väčšina krokov za ostatné roky v oblasti spolupráce, v oblasti súdnictva, v trestných záležitostiach, väčšina týchto krokov sa týka trestov. Ide o vzájomné uznávanie trestov vymeraných v členských štátoch, boj proti závažným zločinom. A tento prístup je celkom pochopiteľný pretože otvorené hranice môžu využívať zločinci v snahe vyhnúť sa spravodlivosti. Momentálne je podľa nás na čase trošku zmeniť prístup, ktorý sme doposiaľ uplatňovali. Rád by som vám teraz predstavil priority polského predsedníctva v oblasti spolupráce pokiaľ ide o ochranu práv občanov v EÚ. Rád by som využil túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval maďarskému predsedníctvu za to, že položili naozaj veľmi dobré, dobré základy našej ďalšej práci v tejto oblasti. Okrem nových projektov tu je naďalej potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a dodržiavaním práv, minimálnych práv pre obvinených a podozrivých. Rovnako je dôležité, aby aj obete mali svoje práva chránené, pretože v v súdnych procesoch nie je možné k obetiam pristupovať ako k predmetom. Vytvorenie spoločných podvíjateľných záruk v trestnom konaní je kľúčové. Momentálne 12 miliónov občanov Európskej únie je v krajine, ktorá nie je krajinou ich pôvodu. A oni sa často dostávajú do styku s e, im cudzím trestným systémom. A práve tu musíme našim občanom ukázať, ako v praxi Európska únia funguje, akú pridanú hodnotu v praxi prináša. Chceme uzavrieť smernicu o Európskom ochrannom príkaze, chceme ukončiť práce na nej, je naozaj potrebné, aby sme takýto nástroj čo možno najskôr mali k dispozícii. Policajné štatistiky hovoria jasným jazykom. Vyplýva z nich, nie sme na ne veľmi pyšní, pretože mm, veľmi negatívne čísla pochádzajú práve z Polska. V roku 2010 Viac než 130 tisíc prípadov domáceho násilia bolo v Polsku. 82 tisíc z nich sa týkali žien a asi 40 tisíc prípadov sa týkalo detí. Čiže je evidentné, že musíme zabezpečiť občanom Európy život v bezpečí. Hranice iste nie sú prekážkou pre obete a pre výnikov. Takže je potrebné vypracovať určité minimálne štandardy, pokiaľ ide o práva, podporu a ochranu obetí zločinu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité chrániť hlavne tie najzraniteľnejšie obete. O koho ide? Ide o obete teroristických útokov, obchodovania s ľuďmi, ide o deti a maloletých. Pevne veríme, že sa nám podarí v týchto oblastiach za najbližšieho pol roka dosiahnuť podstatný pokrok. Okrem teda otázok, ochranného príkazu sa budeme ďalšími otázkami zaoberať na neformálnej rade pre záležitosti vnútra, ktorá bude v Sapote o niekoľko týždňov. Ďalej máme v úmysle naďalej pracovať na cestovnom pláne, ktorý bol prijatý počas švedského predsedníctva Ide o procesné práva pre obžalovaných a podozrivých, teda záruku týchto práv. Takže chceme túto otázku uzavrieť. A v tejto súvislosti je pre nás veľmi dôležitá spolupráca s vami, s Európskym parlamentom. My už sme začali v prvých dňoch nášho pôsobenia spolupracovať s vami, našimi priateľmi v Európskom parlamente. Prebehlo viacero schôdzí trialógu a pevne veríme, že v tomto formáte sa nám podarí nájsť také riešenie, ktoré bude pre všetkých priateľné. Takže ďakujeme. Pre nás je veľmi dôležitá smernice, návrh smernice o prístupe k advokátskej podpore v trestnoprávnych procesoch, možnosť využiť podporu právnika od samotného začiatku v trestnoprávnom konaní je kľúčovým prvkom pri snahe garantovať spravodlivý súdny proces. Toto je zrejme nástroj, ktorý v rámci celého toho cestovného plánu e, tých procesných práv bude najzložitejší. A to preto, lebo sa týka veľmi dôležitých procesných aspektov v národných systémoch. No ale napriek tomu veríme v konštruktívnu spoluprácu aj v tejto oblasti. Dúfame, že sa nám podarí taktiež pokiaľ ide o vecné práva, nástroje, čo možno najskôr sfinalizovať. Maďarské predsedníctvo tu dosiahlo značný pokrok. Bezpečnosť pre našich občanov z oči v oči novým hrozbám, ako napríklad počítačové útoky. V júni rada prijala všeobecné rozhodnutie takú všeobecnú dohodu o smernici, ktorá sa týka útokov na informačné systémy. No a e, my dúfame, že v spolupráci s vami sa nám podarí zorganizovať viacero trialógov s tým, že koncom roka už naša práca začne vykazovať konkrétne výsledky. A ešte jedna vec, ktorú som si ponechal na samotný záver Napriek tomu je však prikladám veľmi veľkú dôležitosť. Ide tu o určité obavy, o ktoré by som sa s vami rád podelil. Ja si myslím, že Európsky parlament rovnako ako ja je veľmi zaangažovaný do boja proti zneužívaniu detí a mňa potešilo, že počas maďarského predsedníctva sa nám podarilo dopracovať k veľmi hodnotnému kompromisu. V prospech obetí. My sme však dúfali, že ten kompromis, že to záverečné riešenie bude ďaleko siahlejšie. Ten kompromis však môže byť ohrozený vzhľadom na korelačné tabulky a toto je podľa mňa veľmi znepokojujúce. A dúfam, že budete so mnou súhlasiť v tom, že tento problém horizontálnej povahy by nemal zablokovať túto hodnotnú iniciatívu, ktorá sa týka ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním. Na záver by som rád povedal, že sa teším, že som zástupcom predsedníctva ktoré bude mocovským parlamentom spolupracovať v trestnoprávnych záležitostiach podľa nových pravidel, podľa Lisabonskej zmluvy v rámci spolurozhodovania, kde Rada a parlament e, sú rovnocennými partnermi a ja teda pevne verím, že v najbližších týždňoch budeme schopní preukázať, že táto spolupráca je naozaj silným motorom, silným motorom rozvoja oblasti spravodlivosti a vnútra. Ďakujem pekne. Pán Kviatkovský, predsedovi žiaľ, telefon ruší mikrofón. Ďakujem, pán Kviatkovský. Áno, vy ste sa vyjadrili k témam, ktoré sú mimoriadne relevantné pre členov nášho výboru. V mene výboru ja ako predseda sa budem zúčastňovať neformálnych rád pre vnútro a spravodlivosť. Aj budúci týždeň v tom Sopotine budem prítomný. A máme tu teraz mnohých poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť. Je ich pri 23, takže by som navrhol, aby sme postupovali následovne. Po prvé, koordinátory. Za každú politickú skupinu dostane jeden rečník slovo a potom bude prvé kolo odpovedí zo strany pánov ministrov. Potom príde druhé kolo otázok. kde sa budú môcť vysloviť ostatní poslanci. Poprosím všetkých, aby sa obmedzili na dve minúty, tak aby sme to zvládli na čas. A ja vám budem v tom vydatne pomáhať s mojim kladivkom. Takže ako prvý vystúpia zastupcovia politických skupín, teda koordinátori. Za EPP je to pán Šogor, ktorý vystúpi. Bardzo dziękuję, pani przewodniczący, pani minister Miller. Pa... Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda, ďakujem obom ministrom. Želám vám naozaj veľa úspechov v predsedníctve ja mám teda viacero otázok, ale jedna je pre mňa veľmi dôležitá a to, aké plány má polské predsedníctvo, pokiaľ ide k migrácii, pokiaľ ide o externú dimenziu e, v oblasti eh, spravodlivosti. Ďakujem pekne za to, že ste boli takí struční. Za SAD pani Sipel. Pán predseda hovorí pán Kuejo, žiaľ bez mikrofónu. Je tu problém s portugalským tlmočením, technický problém. Je tam iba hluk, ktorý počujem. Dá sa niečo spraviť s portugalčinou? Portugalská kabína. Can be done, I don't know. Is it only the Portuguese? I see. So maybe, maybe there's something that technically can be done to help? For a while I can listen in, in French or in English. Takže budem najskôr počúvať portu- španielčinu alebo angličtinu alebo francúzštinu, ale je to technický problém, takže poprosím o jeho vyriešenie, hovorí pán Kojo. Pán predseda vyzval technikov, aby problém vyriešili, ale teraz už pani Sipel, ďakujem pekne za úvodné slova polského predsedníctva. My teraz eh, vedieme veľmi zložité diskusie a preto je dobré, že oni poukázali na naše základné hodnoty ako sloboda a solidarita, že tieto sú pre nich v centre a my všetci si musíme uvedomiť, že tie veľké výzvy, pre ktorými stojíme, že tieto dokážeme zvládnuť iba spoločne a že všetci spoločne musíme mať odvahu veci riešiť na európskej úrovni, ale aj v národnom kontexte. V opačnom prípade sa ďalej nepohneme. Takže zmena je potrebná. Čo mám na mysli, keď to hovorím? Otázka hraníc. Boj proti kriminalite. Hlavne pokiaľ ide o organizovaný zločin, tam potrebujeme väčšiu mieru spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti policajných zložiek a spravodlivosti a preto sú potrebné určité zmeny v našich národných systémoch. Musíme byť ochotní naše systémy lepšie skoordinovať, tak aby sme boli úspešnejší v boji proti organizovanému zločinu. Toto platí aj pre dohody o PNR tieto samozrejme môžu byť dôležitým príspevkom v boji proti zločinu, ale je potrebné dodržať aj rámcové podmienky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a ja pevne verím, že sa polskému predsedníctvu podarí dosiahnuť pokrok v rokovaniach sa USA. A ešte ďalšia vec, azyl, migrácia, toto je veľmi dôležitá téma aj do budúcna dlhodobého hľadiska vo všetkých členských štátoch budeme potrebovať pristahovalcov a už teraz je potrebné tento proces náležite naštartovať. Je potrebné a teda integrovať osoby, ktoré už u nás žijú. To je podľa mňa východisko pre ďalšie pôsobenie. Ďakujem pekne teraz za Aude pani Weber. Ďakujem. Ďakujem aj ministrom Millerovi a Kviatkovskému. Bez ohľadu na jazyk, či už je to angličtina, nemčina, rumunčina alebo polština, je veľmi dôležité, aby sme hovorili jedným jazykom, pokiaľ ide o naše hodnoty, naše zásady a preto sa mi veľmi páčili vaše úvodné slova. Ďakujem vám aj za to, čo ste povedali o pocitoch, ktorý majú Polia, ktoré majú Poliaci v súvislosti so Schengenom. Ja viem, že tam boli veľké slávnosti, keď ste vstúpili do Schengenu. A vy si predstaviť tú frustráciu e, v krajine, kde zatiaľ takúto možnosť nemali. Minulý týždeň Európsky parlament prijal uznesenie, kde veľmi jasne e, sa vyjadruje vôľa stávať na šengenskom aký, teda že nechceme ďalšie kontrole hraníc. Pán Kvatkovský, vám by som chcela povedať nasledovné. Áno, veľa šťastia, nebudete to mať jednoduché. Napríklad prístup k advokátovi možnosť využiť právnika. Vyzerá to tam veľmi zložito, pokiaľ ide o ochranu obetí. Pevne verím, že sa môžeme spolehnúť na vašu podporu v rade, pretože v parlamente násilie na ženách iste bude otázkou, ktorou sa budeme zaoberať. Pán Miller, páčilo sa mi, čo ste povedali v súvislosti s azylom a že na tom chcete ďalej pracovať. A mňa by zaujímalo, ako to momentálne vyzerá. Po dvomi týždňami Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia prišli s vyhláseniami typu vyhlásenia vojny, aspoň takto vnímam ja, povedali, že nepotrebujeme nejaký azylový systém, že súčasný systém je úplne v poriadku. A ja žiaľ, nie som tohto názoru. A ešte, ako si predstavujete dohodu z USA o PNR a ochrane osobných údajov, pokiaľ ide o návrh dohody naše právne oddelenie je v toho názoru, že to je v rozpore s našou vlastnou smernicou o ochrane údajov. Ďakujem, hovorí pán predseda, teraz pani Sargentini za zelených. Ďakujem, pán predseda, ďakujem obom ministrom, že dnes prišli. Dobre, že ešte pred letnou prestávkou máme možnosť realizovať takúto výmenu názorov. Mám zo pár otázok. Zo pár poslancov nášho výboru vycestuje do Tuniska my sme dnes ráno boli briefovaní o počte utečencov v Tunisku, Mnohí z nich sú vo veľmi zložitej situácii, pretože sa nemôžu vrátiť domov. Ja viem, že 16 osôb bolo prijatých Polskom nedávno. Ide o kresťanských utečencov. Áno, na úvod v poriadku ale sú tam utečenci z Eritreji, Somálska, Darfúru, Iraku, z Palestíny, z krajín, do ktorých sa nedá vrátiť, taktiež e, pobreže Slonoviny. Aj sú ich tisíce. Európska únia povedala, že z nich zoberia asi 800 alebo 900. A polovica týchto miest sa týka tých utečencov, ktorí sa už dostali na naše pobrežia Nejde o tých utečencov, ktorí ešte stále sú na hranici s Líbiou v tých utečeneckých táboroch priamo v Tunisku. No a mňa by zaujímalo, ako to vníma polské predsedníctvo. Myslíte si, že by ste mohli navýšiť počet utečencov nad tých 16, ktorých vy teda príjmete vo vašej krajine? Myslíte si, že by bolo možné prísť na európskej úrovni skutočným programom presídlenia, ktorý by naozaj pomohol odbremeniť Tunisko a Egypt, a ktoré by pomohlo pomohlo týmto utečencom. A ešte ďalšia otázka. Európsky parlament vypracoval stanovisko, pokiaľ ide o právny základ šengenského AKI. Kolegyňa Renate Weber už hovorila o minulotýžňovom uznesení. No a my v parlamente chceme, aby článok 77 bol uplatňovaný. Ide tam odporozdovanie aj v otázkach Schengenu. A viem, že v rade sú niektoré krajiny, ktorým sa tento právny základ veľmi nepáči, ktorí ho chcú vymeniť za iný, tak aby Európsky parlament nemal právo spolurozdovania. Takže aké je vaše stanovisko, stanovisko predsedníckej krajiny? Ďalšia otázka tá už tu bola načrtnutá, ide o európsky zatýkač. Ja som nedávno navštívila Polsko. Polsko je naozaj priekopníkom, pokiaľ ide o vydávanie európskych zatýkačov. V štatistikách je naozaj eh, s veľkým náskokom na prvom mieste. A vidíme, že sa líšia názory členských štátov na to, na aké zločiny by sa mali vzťahovať tieto zatýkače. Sú tu problémy so zadržaním. Ja mám skúsenosti s holandským občanom, ktorý eh, dva dní bol v predbežnej, eh, celé zadržania. Došlo tam k, kukrádeži, ukradli mu lieky, neboli mu dodané náhradné. Takže Naozaj je to veľmi nezdravý stav, vydávanie zatýkačov. Vy ste povedali, že by ste chceli možno revidovať tento nástroj, európsky zatýkač, takže poprosím vás, urobte to a kladte dôraz na proporčnosť. Ďakujem, pán predseda. Dobre, a teraz pán Kirkop za ECR. Yes, I, I... Ďakujem, pán predseda. Ja tiež e, si myslím, že pokiaľ ide o polské predsedníctvo, je, e, spájam ho s nádejami. Je množstvo oblastí, kde sa určite Poliaci za, zameriajú na oblasti, ktoré sú potrebné. Mám viacero krátkých poznámok. Najprv e, otázka už spomenutá, kontrola vnútorných hraníc v rámci Schengenu. Možno by ste mohli pohovoriť o tomto, o vašej súčasnej e, pozícii mm, snaha, snaha zmeniť kritéria alebo za určitých okolností a v určitých oblastiach obnoviť kontroly. Keď pán premiér Tusk e, v Štrasburgu povedal, e, že treba posilňovať inštitúcie EÚ a to sa spojilo aj s spoločným azylovým systémom, nejakým takýmto systémom, Mohli by sme dostať uistenie, že na, naozaj sa tu pozeráme od, na dohovor z roku 1951 OSN o utečencoch, kde základom je, sú kritéria, ktoré sa majú uplatňovať pri poskytovaní azylu. Mohli by ste komentovať e, situáciu e, Európskej agentúry pre prevádzkovanie e, veľkých e, výpočtových systémov, ktorá má sídlo v troch miestach Európskej únie, a mohli by ste nám povedať, e, čo si o efektívnosti EÚ. Mohli by ste nám tiež povedať váš postoj k možnosti vytvorení Európskej agentúry e, sledovania finančných operácií teroristov podľa vzoru programu, ktorý už funguje v Spojených štátoch. Ste za toto? A potom otázka PNR, keďže teraz sme práve prijali alebo prešli výročím uh, bombového útoku v Londýne, ďalej výročie e, septembra e, v New Yorku. Je PNR naďalej výrazná priorita, pokiaľ ide o cezhraničný e, zločin a posudzujete návrhy nového elektronického pohraničného systému, či napomáha v boji proti trestným aktivitám. Pani Ernst, teraz za GUE. Ďakujem aj z našej strany e, blahoželáme polskému predsedníctvu rady a želáme mu dobrú spoluprácu. Sú pár bodov, ktoré sú pre nás dôležité. Poprvé Schengen. Určite viete, že v Európskom parlamente v najrôznejších diskusiách bola veľká kritika zo všetkých strán smerom k, znovu, k tomu návrhu znovu zaviesť kontroly. A čoraz častejšie sa spomínalo, že sa musí s týmto zaobchádzať veľmi pozorne, pretože práve Schengen a otvorené hranice je symbolom EÚ, ktorý, ktorý nemôžno prenechať svoj vôli. Len v najnúdzovejšom výnimočnom prípade by sa mali vytvoriť určité obmedzenia. Tak sa hovorilo. Aké sú k tomu vaše predstavy? Druhý bod, vy ste povedali, že Európa by nemala byť otvorená tým, ktorí zho, e, tu sem prichádzajú z ekonomických dôvodov. Keď sa pozrieme na tých, ktorí prichádzajú na Lampedúzu, akí sú to ľudia, bývalí gastarbajtri zo Sierra Leone, z Mali, z Nigérie, teda z krajín, e, Niger treba oddeliť, teda relatívne chudob, chudobné krajiny, ľudia, ktorí v Líbii pracovali a teraz samozrejme z dôvodu občianskej vojny sa stali utečencami ob, síce občianskej vojny, ale vlastne chcú prácu, nie azyl. Ako by sme tým, s týmto mali zaobchádzať? Bolo by podľa vás správne týmto ľuďom dať dočasnú ochranu, aby sme im dali možnosť dostať prácu v Európe, aby potom neskôr sa mohli vrátiť. Vidíte tu potrebu zmeny? Treba vôbec niečo meniť v azylovom systéme. Dostali sme sa snáď do slepej uličky, do nirvány. Ako to bude napredovať? Chcete tu niečo tematizovať? Ďalší bod, e, ochrana údajov. Viete, že smernicu o ochrane údajov treba pripracovať. Možno by ste mohli mohli by ste už, možno ste už tomu, čo si povedali a mohli by ste dodať snáď, čo podľa vás, počas vášho predsedníctva by sa malo dosiahnuť, aké veci, pokiaľ ide o ochranu údajov, chcete posunúť, aby sa zmenila táto smernica. A posledný bod, veľká téma na zasadnutiach tohto výboru, to je e, boj proti diskriminácii a ochrana pre homosexuálov v Európskej únie. Chce e, polské predsedníctvo tu E, sa posunúť vpred, aby sa zrovnoprávnenie práve týchto ľudí posunulo vpred. Ďakujem. A teraz prvé kolo odpovedí v rovnakom poradí. A chcem vám pripomenúť, ešte tu máme druhú skupinu. A preto navrhujem, aby sme všetci mali na pamäti naše časové um, vymedzenie Dostaňme sa teda hneď k veci. Ďakujem bardzo. Patrzę s przeraženiem na... Ďakujem pekne. Zúfalo sa pozerám na hodinky. Snažím sa niektoré otázky zlúčiť, aby moje odpovede boli také komplexnejšie. Niekto sa tu pýtal na východné partnerstvo a úzkú spoluprácu s policiou v tejto oblasti. Tieto dve otázky spojím do jednej odpovede. Zločinci nepoznajú vonkajšie či vnútorné hranice a ak chceme byť efektívni v boji proti zločinu, musíme spolupracovať s partnermi. A musíme sa rozhodnúť, ktoré oblasti susudských krajín sú pre nás osobitne zaujímavé, pokiaľ ide o policajnú spoluprácu a ďalšie zložky aktívne v trestnom konaní. Naši partnery nebudú úspešní, ak my nebudeme s nimi zdieľať naše skúsenosti, právne, procedurálne postupy i technické prostriedky. Je to samozrejme veľmi komplexný proces, ale keď hovoríme o partnerstve, Hovoríme o spoločných krokoch na spoločný úžitok, zlepšenie efektivity, ale naopak zase oni nás budú chrániť pred organizovaným zločinom a na to predtým, aby sa tento neprenášal na územie EÚ. Pokiaľ ide o všeobecný prístup k migrácii, dámy a páni, spomenuli ste rôzne prvky analýzy dnešnej situácie, predovšetkým pokiaľ ide o zmeny, ktoré sa udiali na severe Afriky. V podstate viac ako 900 tisíc ľudí opustilo Líbiu. Nemyslím si, že niekto si dokáže vôbec predstaviť, že je možné pozvať týchto ľudí do Európy, takže prístup musí byť iný. Týmto ľuďom treba pomôcť tam, kde žijú a nie len e, výlučne v Európe. Takže toto je prístup, ktorý musí byť veľmi komplexný. Nejde len o migračnú a azylovú politiku, keď hovorím o týchto ľuďoch. O ľuďoch, ktorí sem prichádzajú. Môžu sem prísť, ale len vo výnimočných prípadoch, pretože toto je situácia krízová. Musíme našu pomoc Afrike ponúknuť, nielen e, konať na Lampedusa. Nie, nie je dôvod na to, aby e, ľudia smerovali do Talianska, keď potrebujú pomoc, mali by ju dostať tam, kde sú práve. Takže nemyslíme si, že migračná politika je určitý ostrov. Je tu množstvo politík v EÚ, ktoré sa zameriavajú na susedské krajiny, vrátane ekonomickej pomoci napríklad. Pokiaľ ide o migračnú politiku, nuž, dámy a páni, Spomenuli ste tu 16 rodín, ktoré e, smerovali do Polska. Polsko poznalo, pozvalo tých, ktorí opustili e, Líbiu a išli e, na Maltu. Viacerí však neprijali naše pozvanie. Prečo? Pretože Polsko nie je veľmi atraktívna krajina pre týchto migrantov nie je to atraktívna destinácia v EÚ, sú krajiny bohatšie. Takže chceme naozaj migračnú politiku v EÚ poňať tak, aby to bola jedna politika, aby ľudia si nevyberali, nedávali prednosť jednej krajiny pred inou na základe kritérií určitým členským krajinám spôsobujú nervozitu. Švédsko napríklad dostáva 200 tisíc e, utečencov alebo uchádzačov o azyl ročne a Pols- Polsko 10 tisíc uchádzačov o azyl. A polská populácia je 40 miliónov. Takže ten migračný efekt sa veľmi nerovnomerne Európou e, rozvrstvuje. Sú tu určité krajiny, kde, kde len zo pár E, žiadostí o azyl sa príjme a schváli. A sú zasa iné krajiny, kde táto miera je až vo výške takmer 50 Takže je tu jedna Európa, ale rôzne, rôzne praktiky, ako aplikovať e, migračné a azylové zákony. Naša spoločná práca na príprave spoločného balíčku smeruje k určitému usporiadaniu tohoto mechanizmu. Máme ho, ale treba ho trošku doladiť, prispôsobiť terajšej situácii. Ďalšia otázka smerovala na súlad s ženevským dohovorom. Samozrejme, že, ten, že je to v súlade. O niekoľko dní buď oslávime 60. E, výročie podpísania tohoto dohovoru. Tá, tento dohovor bol príkladom pre Európsku úniu, kde sme prijali e, dohodu vlastne z e, Tampere, e, pokiaľ ide o zaobchádzanie s utečencami, pre ktorých je cieľovou stanicou, tak povediac, Európska únia. Pokiaľ ide o šengenské aky, na ktoré ste sa pýtali pani Weber a pán Kirkhope, položili otázku práve týmto smerom. Ako som už bol povedal, je tu situácia, kde máme e, vnútorné i zahraničné krízy, e, kde, kde si treba položiť otázku, prečo určité e, riešenia nie sú adekvátne, keď boli adekvátne pred nejakým časom. Nuž, Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu do veľkej miery za e, vaše postoje v tejto otázke, pretože je to jasný signál k smerom k tomu, že táto hodnota, teda pohyb, e, sloboda pohybu v, Euró- v Európskej únie je hodnota, ktorá sa všeobecne chápe ako taká dôležitá, že je to jeden zo základných pilierov EÚ v súčasnosti a to je pre nás veľmi dobrý E, odkaz pre všetkých tých, ktorí e, chcú túto tému diskutovať. Ďalej potom je tu množstvo členských krajín, ktoré prijali kroky, ktoré sa budú vyhodnocovať Európskou komisiou, či sú e, v konflikte s európskym zákonodárstvom. Ak tomu tak je, tak sa príjmu primerané postupy, ale stále čakáme na rozhodnutie komisie. Hovorili ste o neformálnej schôdzke 18. E, júla v soboty v, v Polsku. Na tomto stretnutí očakávame e, ministrov e, vnútorných záležitostí, aby celkom jasne sa vyjadrili k všetkým otázkam týkajúcim sa migrácie, azylovej politiky v šengenskom priestore, všetkým tým otázkam, ktoré sú najdôležitejšími problémami pre EÚ ako celok. Hovoríme o problémoch, ktoré nemôžno vyriešiť e, mozaikovitým spôsobom. Krajiny nemôžu, krajina A nemôže konať inak ako krajina B, keď hovoríme o dočasných riešeniach, keď nehovoríme o spoločných krokoch. Toto nie je správny smer. Pokiaľ ide o hraničné kontroly, Nuž, poprvé. Chceme hranice, aby boli naozaj e, priateľsky naklonené tým, ktorí ich chcú e, prekročiť. A keď ľudia prichádzajú často a nepáchajú e, kriminalitu, tak a im to neulahčíme, tak je to v poriadku, lenže potom treba e, uvažovať ale aj o proporcionalite, pretože sú tu často celkom značné finančné, finančné výdavky a to, či znie tu otázka, či naozaj prispievajú k uľahčeniu hraničného, e, hrani, hraničného systému. My umožníme všetkým pohraničným e, dôstojníkom, aby, aby mohli preverovať napríklad vypršenie víz. V takom prípade je to v poriadku, ale pozrime sa potom na to, koľko prípadov predlžených pobotov, pobytov sa e, zistí. Pán predseda mi už na, naznačuje, že mi vypršal čas, ale ešte chcem pohovoriť o jednej téme. A to je tá spomínaná agentúra o výpočtových technológiách. Sú tu dva systémy, ktoré e, sa už celkom dobre rozvinuli. To je vízový systém, ktorý e, na jeseň tohoto roku nám už bude e, pomáhať vo vízovej problematike pre tých, ktorí sem prichádzajú zo Severnej Afriky a Blízkeho východu. A potom ďalší systém SIS-2, ktorý neumožní vstúpiť do EÚ ľuďom, určitým ľuďom, alebo sa bude v ňom zaznamenávať e, zoznam činov takých, ktorí aj opustia EÚ. Jeden zo so systémov už beží, druhý sa ešte stále len implementuje. Kedykoľvek hovoríme o systémoch e, výpočtovej techniky a tejto agentúre, treba si premyslieť skúsenosti dobré a zlé, porovnať ich a prijať primerané rozhodnutia tak, aby sme dobre využili e, prostriedky našich daňových e, poplatníkov. Nechceme byť neslušní. E, teraz pán Kvietkovský, ste čestným hostom našeho výboru a pripomínam vám, že je tu ešte veľký počet poslancov, ktorí chcú položiť otázku, takže trvám na tom, aby sme dodržali časové vymedzený čas. Nech sa páči. Chcel by som e, úprimne poďakovať za všetky vaše otázky a rád by som poďakoval osobitne pani Weber, pretože e, ma veľmi, veľmi e, zaujíma problematika domáceho násilia. Keď som bol vymenovaný za ministra spravodlivosti, tak toto bola jedna z otázok, ktorá ma zaujímala. Takisto veľmi sme analyzovali legislatívu a e, to, kto je zodpovedný za workshopy, semináre a určité infraštruktúrálne zmeny. A to viedlo k zníženiu výskytu tohoto fenoménu v Polsku a preto tak veľmi zdôrazňujem tento fenomén v svojej prezentácii. Pani Sargentini eh, nadniesla otázku, ktorá je veľmi dôležitá. A to je európsky zatýkač. Rád by som eh, sa tu pozastavil. Je to tak povediac korunný klenot eh, v rámci trestnoprávnej spolupráce. Je to úspech o tom nie je pochyb, pretože procedúry vydávania e, trvali veľmi dlho. A sme určite krajinou, ktorá e, v rámci tohto procesu vystavila veľa takýchto zatýkačov a viem, že sa s tým spájajú problémy základných ľudských práv. Nie je však pravdou povedať, že tento zatýkač e, sa vzťahuje len na na e, vážne zločiny. Máme rámcové dohodnutia, kde, toto, e, kde rozhodnutia o vydávaní e, majú rovnaký záber ako proces vydávania predtým. Takže sa tu pozeráme na zločiny, ktoré sa trestajú trestami až do výšky rok, doby trvania rok či, dl, či viac. Takže je tu obligatórny charakter. To samozrejme neznamená, že znižujeme e, povahu týchto problémov, ktoré sú v správe Európskej komisie. Prijali sme primerané kroky, pokiaľ ide o odporúčania e, rady. A treba mať tiež na pamäti to, že minulý rok príručka postupov sa zmenila zo strany rady a čo skoro tu budeme mať výsledky týchto zmien. Prijali sme tiež množstvo ďalších opatrení e, v, Pol- v Polsku a môžem vás informovať, že počas roku, ak to porovnáme s údajmi za rok 2010, máme aj údaje za rok 2009, takže zat- e, počet zatýkačov klesol o jednu štvrtinu čiže o 25 zo 4844 v roku 2009 na hodnotu 3750 eh, v roku 2010. Množstvo polských občanov, ktorí žijú mimo Polska, je značné. Sme otvorení samozrejme ďalším rokovaniam o budúcnosti tohoto nástroju, nástroja na základe konkrétnych štatistických údajov a opodstatnených argumentov. Je tomu zjavne tak, že pri akomkoľvek inom systéme je tu na potenciál pre zneužívanie. Ale i neprimerané opatrenia sa príjmajú a to by nemalo ale podkopávať vieru v tieto opatrenia, ktoré, ktoré tento nástroj, ktorý funguje a je, má úspech. Očividne Európs- správa Európskej komisie hovorí o určitých slabinách tohoto systému. Spomína tiež právo na e, zrušenie, e, právo na, právo na právnika. To treba riešiť ako prioritu. Tak to bude robiť naše predsedníctvo. Ďakujeme. E, čas vymedzený pre našu diskusiu je do 16.30. Vtedy by sme mali začať e, hlasovať. Môžeme mať krátke e, oneskorenie, ale aj tak vidím ešte 18 členov, ktorí naznačili záujem. Takže dve minúty pre koordinátorov. Niektorí tu boli, niektorí prišli. Ale teraz jediný výber, jedinú možnosť, ktorá, ktorá, ktorá mi umožní dať čo najväčšiemu počtu slovo. Prosím, obmedzte sa na jednu minútu. Ďalšia alternatíva znamená, že ktokoľvek požiadal o slovo, nie každý, kto požiadal o slovo, dostane slovo. Prosím, ktokoľ, každý z vás, pamätajte si, že máte minútu. <laughs> opening the turn, one minute maximum. The first floor goes to Mr. Diaz de Mera. Prvý má, prvé má slovo pán Diaz de Mera. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. A blahoželám obom ministrom. A je to veľmi aktuálne. Španielská fregada, fregata, ktorá prepravovala humanitárnu pomoc v Stredomorí, e, eh, musela e, vyloviť stovku ľudí. E, dnes sa blížia do Sarsis a zajtra ich navštívime. Tuniské orgány odmietli všetkých okrem troch ľudí. Čo urobíme so zvyškom? Sú v strede Stredomoria, Malta ich nechce prijať, Taliansko tiež nevie, ako reagovať, takže aké je stanovisko rady? Druhá otázka. Hovorili ste o spoločnej azylovej politike. Dobre, máme Eurodac, Dublin 3 a tak ďalej, ale podľa hackského programu by sme mali mať tento program dokončený v roku 2010 a ak sa nám to podarí do roku 2012, tak budeme veľmi radi. Aké sú s tým spojené problémy? Ďalší rečník. Bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Nebudem potrebovať e, jednu minútu. Najskôr chcem poďakovať ministrom za to, že prišli, zvlášť za otvorenosť, ktorú prejavili voči Európskemu parlamentu. Chcem hovoriť o jednej veci, ktorá nebola spojen, e, spomenutá v programe polského predsedníctva. Téma, ktorá e, má vplyv na viac ako 100 miliónov Európanov, a to je reciprocita vízových režimov piatich členských krajín v súvislosti s USA a Kanadou. Poľsko je jednou z týchto krajín. Rád by som vedel, či máte v úmysle urobiť nejaké kroky voči odstráneniu vízového režimu v súvislosti s týmito krajinami. Viem, že e, americký prezident Obama niečo takéhoto spomínal na stretnutí v Poľsku. Ďakujem. Pán Alfano. Minútu. Počúval som oboch polských ministrov, keď hovorili o ochrane obetí, o obetiach terorizmu, násilia, organizovaného zločinu, že je ich toľko. A potom som si všimol, že, vám, že vám veľmi záleží na boji proti syntetickým drogám a som si istý, že váš záujem sa prejaví v krokoch proti výrobcom a obchodníkom s drogami. Ja som správodajkyňa pre správu o organizovanom zločine, o, ktorom sa, o ktorej sa bude hlasovať v októbri. Teda to bude počas plenárky, počas vášho predsedníctva. Maďarské predsedníctvo v tomto poli urobilo veľa. Je to jedna z vašich priorít. Ako ju chcete riešiť? To bolo 56 sekúnd. E, Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Dve veci, ktorým by som sa chcel venovať. Poprvé, otázka vzájomného uznávania v trestných postupoch, v trestnoprávnom konaní. Toto je podľa mňa veľmi dôležité je dôležité, aby predsedníctvo aj naďalej razilo cestu zavedeniu minimálnych štandardov. O to ide aj v cestovnom pláne. A takto by ste teda vyšli v ústrety aj Európskemu parlamentu, ktorý sa snaží dobehnúť to, čo sme v minulých rokoch e, premeškali, teda tie minimálne štandardy aj podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. Toto je pre mňa veľmi dôležitá vec. A ešte po druhé, Myslím, že nie som jediný, čo považuje za dôležitý problém hospodárskej kriminality, napríklad pranie špinavých peňazí, boj proti nemu, že toto by malo byť centrom našej pozornosti. My sme v minulosti sa zameriavali napríklad na boj proti terorizmu na európskej úrovni a podľa mňa by sme mali venovať pozornosť aj iným prioritným oblastiam. Ďakujem, pán Klejs. Minúta. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že poľské predsedníctvo si uvedomuje, že sme v existenčnej kríze v Európskej únii. Nielenže že hovoríme o problémoch v eurozóne, ale aj o problémoch spojených e, so slobodou pohybu ľudí v rámci EÚ. Máme šengenskú dohodu, ale implementuje sa iba čiastočne. Nie sú žiadne kontroly na vnútorných hraniciach, ale na externých hraniciach. Toto je ako sito. E, nemôžeme jednoducho zatvoriť dvere pred ľuďmi, ktorých nechceme v EÚ. Vážnosť tejto otázky e, je mm, veľmi citeľná pred niekoľkými týždňami tu bola dohoda na poslednom samite a tam sa povedalo, že um, uzavrieme dohodu s tretimi krajinami na boj proti nelegálnej migrácii, ale čo táto dohoda znamená? Máme konkrétne návrhy? a príde predsedníctvo s hmatateľnými návrhmi, ktoré sme doteraz nedostali. A čo vonkajšie hranice? To je moja primárna otázka. Ako ich budeme chrániť? Ďakujem. Ďakujem, pán Koľo. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať obom ministrom za to, že prišli a za prejavy, ktoré predniesli, zvlášť v súvislosti so Schengenom. potrebujete podporu v príprave tohto predsedníctva, ktorá sa už začala. Hovorili ste o Schengene. Kľúčová je analýza Schengenu, hodnotenie. Mnohé členské krajiny sa snažia zmeniť právny základ, snažia sa e, aby spolurozhodovanie v tejto oblasti nepatrilo parlamentu. Chcel by som vedieť, aká je pozícia poľského predsedníctva k týmto pokusom. Rada chce spolupracovať s, parlamentu, a, s parlamentom alebo chce uh, parlament e, nejakým spôsobom e, oddeliť. Hovorili ste o Bulharsku a Rumunsku, ktoré vstúpili do EÚ. Európsky parlament už má k tomu stanovisko. Ako sa zachová poľské predsedníctvo k, voči e, príjmaniu takýchto zákonov? Ďakujem pekne. Moja prvá otázka sa týka vonkajších hraníc EÚ e, na juhu. Ja pochádzam zo Španielska, tu je veľa podobností so, s Polskom, máme vonkajšie hranice a naše hranice sú na juhu, týkajú sa stredomorských krajín a vydávanie víz je um, takým poškodením všetkého, o čo sa snažíme. Snažíme sa o transfer znalostí, o obchodovanie. Vízový systém je ponižujúci. Čo s tým urobíte? E, máme tu tiež ochranný príkaz. Môžete nejakým spôsobom pretlačiť dohodu v rade a bude možné pre nasledujúcu radu, aby um, dosiahla nejakú dohodu o týchto trestnoprávnych nástrojoch, čiže nejakú dohodu o um, trestnej oblasti, ktorá by sa mala prijať čo najskôr. Je to spojené aj s domácim násilím, mnohé ženy to potrebujú. Ako uh, sa to teda v rade presadí k azylu? Aké nástroje sa budú implementovať, aby sme rozdelili azyl a imigráciu? Dá sa to? Grécko momentálne implementuje určité nástroje, ale rada a poľské predsedníctvo uh, sa musia o to zasadiť, pretože Nemôžete porovnať, porovnávať imigrantov, ktorí sa snažia o lepší život s tými, ktorí unikajú tragédiám. Ďakujem pani Wikstrom, ďakujem pán predseda a ďakujem vám obom ministrom za to, že ste prišli a podelili sa s nami o vaše priority. Sme v čase krízy a podľa mňa v takýchto ťažkých časoch je potrebné ukázať solidaritu a je to test solidarity a lojalnosti medzi členskými krajinami ako aj medzi jednotlivcami. Ja som bola spravodajkynia pre e, revidovanú verziu Dublinu 2 a ako viete, je tu absolútne zablokovanie v rade, takže ja si kladiem otázku, čo chcete dosiahnuť, urobiť preto, aby sa táto situácia odblokovala v členských krajinách, aby sme mohli napredovať s nariadením o Dubline 2. Po, máme termín, ktorý nás čaká, koniec roka 2012 a našim občanom dlžíme dosiahnutie výsledku, ktorý sme im slúbili už v Tampere v 99. a potom e, e, v roku 2009 v rámci štokholmského programu. Želám vám veľa šťastia a dúfam, že poľské predsedníctvo bude oknom príležitosti. Veľa šťastia a ďakujem. Ďakujem, pán Avtavares. Nie je tu? Bol na zozname. Dobre. Pán Žakolino. Budem veľmi stručný. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ministrom. Dnes e, máme termín pre prekladanie pozmenujúcich e, návrhov. E, ktoré sa týka vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretich krajín. Toto sú veľmi dôležité otázky spojené s právnou imigráciou a pracovným trhom. Pokiaľ ide o uh, pôsobnosť ministra vnútra. Čo e, máte v úmysle urobiť? E, povedali ste pred chvíľou, že že niektoré krajiny sú príliš exponované, e, pokiaľ ide o utečencov zo Severnej Afriky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ministri hovorili o ochrane obetí ako o jednej z priorít, teda potreba ochraňovať tých, ktorí sami nedokážu sa ochrániť, takže ide o ženy, ide o deti a tu máme nové možnosti podľa zmluvy, podľa Lisabonskej zmluvy. A čo sa týka tých detí, mám dve otázky. Často sú vystavené násiliu, čo by sme mohli urobiť podľa vás. A druhá otázka. Členské štáty všetky podpísali dohovor o práve dieťaťa, ale iba polovica z nich prijala náležité zákony. Budete sa na Rade ministrov zaoberať touto témou? Komisia robí, čo môže, ale je dôležité, aby aj členské štáty si splnili svoje úlohy. Ďakujem, pani Latford. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pridám sa ku kolegom, ktorí eh, položili otázku ohľadom európskeho zatýkača a o príjmaní um, imigrantov. Myslím si, že obaja ministri zdôraznili európske hodnoty, ich zachovanie. Môžem sa spýtať, či uh, pomôžete šíreniu kultúry uh, kedy e, sa členské krajiny informujú o zachovávaní ľudských práv, aby sme tu mali nejaký monitoring a kontrolu v členských krajinách, e, kedy by sme si povedali, že sme spoločná únia a musíme ako taký e, zabezpečiť dodržiavanie pravidel. A chcem sa spýtať, či poľská vláda bude stimulovať poľských vyšetrovateľov, aby urobili to, čo by malo byť výsledkom štvorročného vyšetrovania, pokiaľ ide o vydávanie a mučenie zločincov. Ďalší rečník? Pani Bauer. Áno, ďakujem za túto príležitosť. Chcem sa spýtať v súvislosti s vašim optimizmom o budúcnosti spoločnej azylovej politiky naozaj impresívne. Aké kompromisy chcete dosiahnuť? Aké riešenie očakávate v tomto prípade? Druhá otázka. Predsedníctvo požiadalo komisiu, aby prišla s návrhom právneho nástroja v súvislosti s bojom s domácim násilím a násilím voči ženám. Chcem sa spýtať, či poľské predsedníctvo vyvinie tlak na komisiu, aby prišla s takýmto návrhom. Ďakujem. Pani Bielenky Vysiute. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať obom ministrom za ich prezentácie a tiež im zaželám veľa šťastia počas polského predsedníctva. Mám niekoľko otázok. Prvá sa týka liberalizácie víz. Polsko sa zaviazalo, že bude efektívne pracovať na implementácii vízového kódexu a na zavedení eh, jednoduchších podmienok pre východné krajiny. Parlament eh, schválil dve uznesenia tento rok, ktoré sa týkajú situácie v Bielorusku. Vyzval komisiu a radu, aby intenzívnejšie spolupracovali na uh, na odstránení vízového režimu s týmito krajinami. Bude sa snažiť Poľsko o nejaké e, opatrenia v súvislosti s uvoľnením vízového režimu s Bieloruskom? Ďalšia otázka na ministra Millera. Ako si predstavujete e, zabezpečenie úlohy parlamentu v rokovaniach o schengenskom systéme? Ďalšia otázka na ministra Kviatovského. Máte v pláne opatrenia ohľadom smernice proti diskriminácii. Je to veľmi dôležité pre postihnutých ľudí, ale je tu uh, blok a žiadny kompromis sa nedosiahol. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánom ministrom za to, že nám prezentovali svoje programy. Pán minister, hovorili ste pred chvíľou o boji proti toxikománii. Môžete nám o tom povedať viac e, k tomu, čo chcete reálne urobiť, pretože ste hovorili, že doplníte tie syntetické látky, ale aké konkrétne kroky chcete urobiť v tomto boji proti šíreniu drog? Ďakujem, pán Papa Nikolau. Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem zaželať veľa úspechov polskému predsedníctvu. Špecifická otázka z mojej strany sa týka Dublinu 2 a Eurodac, teda týchto nariadení. Rokovania sa zablokovali a sú zablokované už nejaký čas a počas posledných mesiacov sme boli svedkami udalostí, mali sme spolurozhodovanie ohľadom nariadenia o Dubline, máme tu jednotlivé individuálne rozhodnutia zo strany členských krajín. Boli tu odlišné postupy, ako tie, ktoré e, vyplývajú z Dublinu 2. Domnieva sa poľské predsedníctvo, že počas ďalšieho, ďalších šiestich mesiacov sa dosiahne pokrok alebo možno lepší výsledok ako ten, ktorý máme teraz, kedy máme, sme v slepej uličke, pokiaľ ide o rokovanie s radou. Ďakujem. Ďakujem páni ministri za vaše prezentácie a za vašu politickú vôľu, za vaše politické posolstvo, ktoré je vítané zvlášť v tomto pohnutom kontexte Európy. V tom mm, krátkom čase, ktorý mám, položím otázky pánovi Kviatkovského písomne ohľadom Európskeho parku a ohľadom uh, prístupu k právnej ochrane počas trestného, eh, trestných procesov. Môj kolega Gazdemera a ja si nemôžem eh, pomôcť nespomenúť humanistické myšlienky nášho kolegu Geremeka, ktorý nás opustil. Všetci takmer jednotní hlasne sa tešíme. E, Prepašte, neskončila som. Poprosím všetkých, aby zachovali kľud, pretože už prichádzajú členovia a budeme hlasovať. Máme tu ešte našich hostí, oboch ministrov, takže prosím kolegov, ktorí vchádzajú, aby zachovali ticho, kým niekto hovorí. Takže ďakujem, pán predseda. Takmer všetci jednohlasne sa tešíme v čase demokratických zmien na juhu Stredomoria a dnes konštatujeme e, tú, toto pokritectvo z našej strany, neschopnosť pomáhať všetkým tým, ktorí majú veľké ťažkosti, ktorých osud e, je ohrozený, tak ako to pripomenul e, náš kolega. E, ak sa vracajú teda do svojich krajín, čo chcete urobiť, ako im pomôcť, ako priniesť odpovede pre tie desiatky tisícov utečencov. Ďakujem pani Makovej. Ďakujem. Ďakujem pánom ministrom, veľa šťastia. V júni komisia e, schválila oznámenie proti korupcii. E, náklady na korupciu v EÚ predstavujú takmer 120 miliard eur ročne. Nástroj na podávanie správ sa vytvoril v rámci tohto rozhodnutia a e, práve sa na ňom teraz pracuje. Takže Chcem, aby ste podporovali a prispeli k dosiahnutí protikorupčných cieľov na úrovni EÚ. Budeme mať uznesenie v septembri v plenárke tohto parlamentu. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, Dúfam, že naši ministri budú struční vo svojich odpovediach ale poprosím vás ostatných o kľud, keď si vypočujeme záverečné kolo odpovedí zo strany našich ministrov. Pán Miller. Ďakujem pekne. Toto je čas alebo časová kríza. Ako pomôcť Malte a Taliansku? Tak najskôr by sme mali pomôcť tým, ktorí prichádzajú na Maltu a do Talianska Mali by sme im pomáhať takým spôsobom, aby tam nemuseli chodiť. Frontex um, kontroluje externé hranice a asi tisíc e, ľudí bolo pozvaných zo strany viacerých členských krajín, aby prišli a začali tu žiť. Pokiaľ ide o tretie krajiny v rámci šengenského dohovoru, problémom pre Európu je, že ak niekto žiada o azyl a my vydáme negatívne rozhodnutie, ale osoba ešte zostane v EÚ, aké riešenie by sme mali prijať? Mali by sme hovoriť o readmisných dohodách s tretími krajinami? Mali by sme mať silný právny základ, aby sme tieto osoby, ktoré nemôžu e, získať azyl, poslali naspäť. Problém Bulharska a Rumunska e, v súvislosti s Európskym parlamentom. Najskôr teda ďakujem za vaše jasné stanovisko voči týmto dvom krajinám. Je to veľmi dôležité pre súčasné diskusie, ktoré prebiehajú, ako viete. Záverečné rozhodnutie si žiada jednotnosť členských krajín, takže hovoríme v budúcom čase a ja dúfam, že o niekoľkoch mesiacoch budeme schopní vám povedať, že sme dosiahli splnenie tohto prísľubu Bulharsku a Rumunsku, pretože oni splnili všetky podmienky. Sezónni pracovníci a ICT, áno, musíme sa chrániť voči prílivu eh, vysoko kvalifikovaných eh, ľudí, ktorí pracujú vo veľkých spoločnostiach, ktoré majú pobočky v tretich krajinách, je záujme Európy, aby sa títo mohli voľne pohybovať v rámci EÚ. Toto zvyšuje eh, ekonomickú príťažlivosť Európy. Teraz, keď sa pozeráme na ekonomickú stabilitu, rast a zvyšovanie počtu pracovných miest. Musíme byť otvorení takémuto typu riešení. Sezónna práca. Vieme, že vo viacerých oblastiach európskeho hospodárstva bez sezónnych pracovníkov by sme mali veľké problémy. Takže by sme mali byť otvorení voči takémuto typu dohôd. Pretože v konečnom dôsledku toto je v náš prospech. Legálna migrácia je zárukou, ktorá limituje nele, tú nelegálnu migráciu. Áno, sme optimistami a sme si istí, že sa nám podarí urýchliť našu prácu, pokiaľ ide o azylový balíček. A podľa mňa to je celkom oprávnený, pretože počítame spolu, so spoluprácou s vami. Ak by sme boli ponechaní sami na seba, tak by sa nám to nepodarilo. Pokiaľ ide o uvoľnenie vízového režimu, bolo tu konkrétna otázka týkajúca sa Bieloruska. Toto je naša susedná krajina a, a zaobchádzame s pánom Lukošenkom odlišne od ostatných Bielorusov. Nemyslím si, že by sme mali komentovať kroky pána Lukašenka e, ohľadom boja proti drogám. Predovšetkým by sme chceli sa podeliť o naše odborné znalosti a znalosti. Mali by sme mať otvorené laboratória pre všetkých, ktorí bojujú proti drogám v tretich krajinách. Mali by to byť krátkodobé výmenné programy, napríklad pre policajné síly, ktoré pracujú v konkrétnych pracovných eh, skupinách. Ide tiež o boj proti výrobe polotovarov a syntetických drog. Toto musí byť efektívne a účinné. K Dublinu 2 a Eurodaku e, musíme dosiahnuť pokrok. Pro... O tejto téme sme diskutovali už tak dlho Mali, sme to prijať, mali by sme to prijať veľmi rýchlo, v čase krízy, pretože kríza nás núti k solidarite, ak to nepochopíme, ak nezmeníme náš prístup, bude to znamenať, že sa budeme musieť ešte veľa učiť. A prepačte, že som neodpovedal na všetky vaše otázky, ale pán predseda sedí pri mne veľmi blízko a ja by som e, nerád nejak poškodil našu budúcu spoluprácu. Som si istý, že viete o tom časovom tlaku. Ospravedlňujem sa za to, že musíme takto pracovať. Takto zvyčajne parlament pracuje. A teraz má slovo pán Kviatkovský. E... Hey. Silence in the room. Silence in the room, please. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, też bardzo konkluzywnie. Dámy a páni, stručne by som to uzavrel, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie. rozhodnutí v trestnoprávnych otázkach. Cestovný plán, ktorý prijalo švedské predsedníctvo, naplňame. Tam ide o tie procesné práva. A sme toho názoru, že procedurálne záruky prispejú k vzájomnému uznávaniu rozhodnutí, súdnych rozhodnutí v trestoprávnych otázkach. O toto nám ide v Európskej únii dlhodobo. Máme tu dva návrhy, ktoré sú predmetom rokovaní. E, samozrejme, že toto musí byť v súlade s právami obetí. Pokiaľ ide o hospodárskú kriminalitu, poprvé je potrebné hodnotiť, e, ako funguje súčasný systém. A tam už sú určité nástroje k dispozícii. Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa Európskeho ochranného príkazu. Ja pevne verím, že sa nám podarí prácu završiť ešte než komisia predloží svoj návrh. A prosím, uvedomte si, aké je to veľmi dôležité, najmä v kontexte násilia v rodine. Polsko a Španielsko, pripomínam, podpísali návrh, ktorý bol predložený počas španielského predsedníctva. Ochrana detí, Minulý rok sme v Polsku prijali zákon, ktorý zakazuje telesné tresty A ešte tu padla ďalšia otázka, ktorá sa týkala CIA a tých, toho tajného programu zadržiavania. Nuž toto šetrenie prebieha a my sme jedným z mála štátov, ktorý podnetil takéto vyšetrovanie. A toto uznal aj generálny tajomník Amnesty International. Toto rozhodnutie začať s takýmto vyšetrovaním prijala súčasná vláda. Minister spravodlivosti v tom čase bol e, generálny prokurátor, ale teraz už tieto dve funkcie vykonávajú dve osoby a teda um, hlavný prokurátor nie je súčasťou vlády, je nezávislý od vlády. Uh, my sme sa viackrát, e, zastupcovia vlády, vyjadrovali k tejto téme a máme veľký záujem o to, aby tie prešetrenia nezávisle boli ukončené a by sme mali teraz správu z nich. Ďakujem pekne ministrovi Millerovi aj Kviatkovskému. Ďakujem vám za spoluprácu aj za pochopenie tých podmienok, ktoré tu teraz vládnu. Takže ďakujem vám, že ste prišli a pevne veríme v ďalšiu spoluprácu počas celého vášho predsedania. Dúfam, že sa ešte uvidíme. Ďakujem vám.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 Kolegyne, kolegovia, poprosím vás o pokoj v sále. Z úcty k e, obom ministrom začíname trošku neskôr, ale už prosím naozaj začnime. Elektronické hlasovanie. Máte prosím svoje kartičky? Vy nemáte kartičku? Môžete to nejako vyriešiť? Pán predseda, prepačte, ja som tu zástupcom Kloda Moraesa a nemám so sebou kartičku. Mali mi ju poslať, ale neposlali. Takže vás potom pripočítame. Áno, jeden hlas za D za každým pripočítame, až kým vám nedonesú vašu kartičku. Pani Grisbeck tiež nemá kartičku? About... Takže aj z ALDE urobíme to isté. Pán Alvaro, aj vy máte rovnaký problém? Ale musí to byť víza. Mastercard neprimáme. Yes, yes, yes. Then let's get started. Let's get started in order to keep on. The first vote. Dobre, prvé hlasovanie. Bod číslo 5 boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykoristovaniu detí a proti detskej pornografii. Hlasujeme o správe kolegyne Angelili. Na úvod by sme jej mohli dať slovo. Ak nám k tomu chce niečo povedať. Môžeme využiť e, jej prezentáciu e, na obstaranie chýbajúcich hlasovacích kartičiek. Takže pani Angelili, ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o Kompromis, ktorý je podľa mňa veľmi kvalitný, je výsledkom naozaj tvrdej práce. Mali sme 9 trialogov a ja by som sa naozaj chcela srdečne poďakovať Rade komisii, ale najmä kolegom, tieňovým správodajcom, ktorí teda pracovali na príprave tohto textu. V mene všetkých skupín prednesiem jeden ústny pozorovací návrh týkajúci sa korelačných tabuliek. Toto je veľmi problematická otázka, veľmi dôležitá pre parlament. Konferencia predsedov to potvrdila. Samozrejme, že to spôsobí určité problémy, ale pevne veríme, že sa nájde nejaké riešenie aj s podporou úradujúceho polského predsedníctva. Bez korelačných tabuliek podľa nás správa do plena na prijatie ísť nemôže. My sme sa dohodli, že toto politicky dôležité rozhodnutie takto príjmeme. Táto smernica musí byť prijatá, ale rovnako, rovnakou prioritou je aj to, aby sme mali porovnateľnú metódu pre všetky členské štáty, teda rovnakú metódu pre všetky členské štáty. To platí pre tento text, ako aj pre všetky ostatné texty parlamentu. Ďakujem, pani Angelili, pochopili sme to. Spravodajkyňa teda navrhuje. Spravodajkyňa navrhuje, aby sme hlasovali unblock kompromisnom texte. To je návrh 343 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Takže poďme na to. Kompromis text 343. Kompromisný text 343. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. And then final vote directly. A záverečné hlasovanie o texte takto pozmenenom. Kto je za? A prepačte tiež elektronicky. Sitting electronic. Voting. The vote is open. Now the vote is... Končím hlasovanie. Čo tu máme? 47 za, traja sa zdržali. Pripočítame jeden hlas za SAD a dva hlasy za liberálov. Takže to bude 49 za. 0 proti, 3 zdržania. Súhlasíte? Prijaté. 15 favor. So we are, we are congratulating. Takže 50 za. Gratulujeme pani Anželivi. Now, now we, now we voting. A teraz bod číslo 6. Dohoda medzi EÚ a Islandom a Norskom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a Islandom a Norskom. Spravodajcom je pán Tavareš. Kto je za, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržal? Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. Áno, už vám dorazila kartička, super. Takže 46 za, 1 proti, 4 sa zdržali a dvaja liberáli. SAD už kartičku má, tam už nič nepripočítavame. Takže plus 2 hlasy za liberálov, teda 48 za správa Tavareš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 Dobre, teraz zmena a doplne nariadenia Rady o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, teda ide o Frontex. Spravodajca Simon Busutil. On tiež navrhuje hlasovanie a blok o texte kompromisu. To je návrh 255. Pán busutil, chcete sa vyjadriť? Ďakujem, pán predseda. Áno, ja som si prijavil, pripravil 13-minútový prejav, iba 13-minútový, takže ak dovolíte... Nie, nie. Žartujem, ja som sa len chcela poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili trialógov a celej tej práce, vďaka ktorej sme sa dostali tam, kde sme, teda k úspešnému výsledku. Chcem sa poďakovať hlavne zástupcom z komisie a rady, ktorí pracovali na uh, tomto dokumente, ale ďakujem aj tým spravodajcom, ktorí mi veľmi pomohli pri mojej práci. Ďakujem poradcom, môjmu asistentovi Helen Kalers, ktorá sedí po vašej právici za jej naozaj neoceniteľnú podporu. Takže to je všetko z mojej strany. Poďme hlasovať. Ďakujeme, pán Busutil. pridávame sa k tej vašej vďake. A poďme k tomu kompromisnému textu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otvorené. Closed. Zatvorené. Got 41 in favor, counting 2 plus from the liberal. 41 plus 2. Jednu kartičku už majú, takže plus 1, teda 42 za, 7 proti, pardon, 5 proti 7 sa zdržali, veľkou väčšinou prijaté Gratulujeme pánovi Buzutilovi. Mostly thank that we have saved nothing less than 19 pages of amendment. Týmto sme sa úspešne vyhli 19 stránkám pozmeňovacích návrhov. To je naozaj vynikajúce. Teraz bod 8. Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu, hlavné úspechy a budúce výzvy. správa Intveld. Chcete sa, Sofie, vyjadriť? Nie, chcem len povedať to, že napriek tomu, že sa nezhodneme na všetkom, uznávam snahy všetkých kolegov, ďakujem poradcom, asistentovi, ktorý si naozaj zaslúži dovolenku viac než všetci ostatní za to, že pripravil tento hlasovací zoznam. Áno, ďakujem. Pani Infeld, začíname kompromismi? Takto si uľahčíme život. Začneme kompromisom 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 13 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 17 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 26. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme. Potom, čo viacero návrhov je bezpredmetných. Pokračujeme Júri 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A Fed 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tuším zamietnuté. Overíme AFET 1. Elektronické hlasovanie. Konec hlasovania. Áno, zamietnuté. 19 30. 83 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tuším prijaté. Tak je to kompromis, ale môžeme ho overiť. Elektronické hlasovanie otvorené. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. 29 za, 21 proti, takže prijaté. Zase zo pár návrhov odpadá. Pokračujeme návrhom 86. 86 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 87 za, proti, kto sa zdržal, overme to. Návrh 87, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 28 za, 23 proti, prijaté. Júri 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. AFED 2. Po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Bolo to jasnou väčšinou prijaté, ale môžeme to pokojne overiť. Druhá časť AFED 2. Otvorené elektronické hlasovanie. Now closed. Koniec hlasovania. 35 za, 16 proti. Teraz kontromis 3 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Ký odpadávajú, pokračujem až 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 94 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 105 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Júri 3. Nech sa páči. Pán predseda. Prepašte, nasadím si slúchadla. Áno, pán predseda, nemali sme náhodou hlasovať o troch častiach 89 Veď tam predsa nie je napísané, že to odpada, keď je prijatý kompromis 3. Áno, je to úplne na spodku, nevšimla som si to. Áno, áno, tak to mám napísané. Takže Juri 3, Juri 3 teraz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme si to. Elektronické hlasovanie otvorené. Now. Closed. Koniec hlasovania. 35 za, 18 proti prijaté. 95, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mne to prišlo prijaté. Nebolo to úplne zjavné. Prosím, zdvíhajte ruky tak, aby bolo jasné, za čo hlasujete. Takže prijaté. Stovka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 106 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, druhá časť za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. 109, chcete overiť druhú časť? Dobre, druhá časť 106, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 14 za, 37 proti, zamietnuté. 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz návrh 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 97, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 102 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 98 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 103 za, proti, kto sa zdržal, overme to. 103, elektronické hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 17 za, 33 proti, zamietnuté. 110. Kto je za? 110. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tým sa dostávame k Júri 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 11, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 139, kto je za. Prepašte, tuším, som niečo preskočil. 138 som preskočil. Je to tak? Nemýlim sa? Takže 138, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 139, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 12. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 145, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 118, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Júri 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. AFED 5, Júri 5 chcete overiť? Elektronické overenie Júri 5. Zamietnuté. AFED 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 119. Zamietnuté to podľa mňa bolo. Teraz 119. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 146 a 147 identické. To je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Sto Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 149, to je za. Kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 150 za. Proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Júri 6 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. A 5 6 e po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 156 pokračujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 157. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Júri 7. Po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Júri 8. Po častiach. Prvá časť. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Chcete to overiť? Druhá časť, júli 8, elektronické hlasovanie otvorené. Now the vote is open. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. AFET 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 161. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 162. 162. Kto je za? Against. Proti zdržal sa niekto. Zamieta sa. Juri 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? AFE 9 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 163, 164 a ďalšie sú identické. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Júri 10. Preverujeme ešte predošli. Tie tri identické preveríme. Hlasujeme elektronicky. We're voting, I mean, you know what, you know what we're voting? Viete, o čom tu vlastne hlasujeme? Končím hlasovanie. 36 proti 15 prijat, príde. Júri 10 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Afed 10 za, proti. Zdržal sa niekto. Príjme sa. 1, 6, 6 za, proti Zdrža sa niekto? Zamieta sa. 167, 168 a 169. 169 sú identické. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 170 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 171, 172 a 173 identické. Pardon, 171 iba a 172. Hlasujeme spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 173 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 174 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 175 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, príjma sa. Nie ešte 179. 178. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 179 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 180 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Júri 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 185 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto. Príjme sa. To 88 prvá časť ES nevypadáva. To je iba druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 189 za, proti že sa niekto, príjma sa. Prepačte, zamieta sa. 191 za. Proti. Žal sa niekto. Príjme sa. 192 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjme sa. 193. A, Juri 13 vypadlo. 193 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 194 za, proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Kompromis 19 za, proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 199 za, proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Juri 14 za. Juri 14 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 200. Za? Proti? Zdržal sa niekto? 201 za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Elektronicky preveríme 201. 201. es nada. Teraz hlasujeme elektronicky, dohlasujeme. 31 proti 17, zamieta sa. 202. Za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 203. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 204 po častiach. Prvá časť. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 205 a 206 identické. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 208. Pretože 207 vypadla alebo nevypadla. Takže 207 predsa len. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 208 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 209 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 210 v dvoch častiach nie, vypadá. 213. 213 za. Proti. Čo sa niekto zamieta sa. Preveríme si ešte predošli 213. 213 preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. 27 proti 23. Zamieta sa. 214 teraz v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. AFET 3. Nie vypadáva, takže 215. 215 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 217. Predsa len ešte 216, ktorá je aktívna. 216. Za. Proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 217 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 218 a 19 identické. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Teraz odsek 20 a tu máme hlasovanie po častiach k prvej časti. Najprv za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 220. Vypadáva 220. Nie je však v mojom zozname. ...222 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 223. 222 chcete preveriť? Preverujeme elektronicky 222. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 33 je za, 17 proti. 223 za. Proti. Žal sa niekto, zamieta sa. 224 za. Proti? Zdržal sa niekto? Myslím si, že sa to zamieta. Preveríme to. 224. 224 preverujeme. Hlasujme. Končím hlasovanie. 29 proti 20, takže prijíma sa. Teraz uh, uh, úvodné ustanovenia. Pozmenujúci návrh 1 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. si návrh 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. si návrh 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 20. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 21. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Teraz ďalej kompromis. Pozmeňujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Kompromis 22 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 19. 4, 14. 40. podľa mňa eh, je bezpredmetný. si návrh 14. Za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz 19. Za, proti, zdržal sa niekto. Myslím si, že zamietnutý. Preveríme to? Pozmeňujúci návrh 20. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 21. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 24. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz vypadá veľká časť. Až 29 v dvoch častiach. Hlasujeme najprv o prvej časti za. Proti. Zdržal sa niekto. Toto si preverme. Hlasujeme po častiach. Najprv o prvej časti 29. Končím hlasovanie. 31 za, proti 18, proti, príjima sa. Druhá časť 29 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Toto. 20 za. 30. Máte pravdu. Mýlim sa. Zamieňam tu jednotlivé body. Takže 30. Po prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, držal sa niekto, príjma sa. 32 teraz. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 44 za. Ja tvrdím, že 44. Za. 44 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 po častiach. Prvá časť najprv za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz 60 za. Proti. Prosím, ukazujte jasne ruky, inak neviem. 60 za, proti. Príjma sa. 61. Vypadáva. 62 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 27 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 65 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 66 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 71 za, 68 výpa- e, som si nevšimol, takže za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 71 za, 70. Okay. Then, then 70, 70. 70. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 71 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 72 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 74 po častiach. Prvá časť. Za. Proti. Príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa nikto, Podľa mňa je to prijaté. Tretia časť. Tretia časť. Chcete si ešte druhú časť preveriť? Tretia časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 76 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 77 za Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 75 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 78 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Teraz text po zmenenom znení a elektronicky. Prosím, hlasujme. Končím hlasovanie. 27 proti 24, takže sa príjma. 28 vlastne, lebo máme ešte jeden, jeden hlas naviac za Alde. Máte s tým problém? Ešte dvaja dokonca naviac, takže je to 29 proti 24, takže príjima sa. Gratulujeme pani Intfeld. Wow. We still have, we still have, please. Fíha, máme tu ešte, ešte veľa. Asi ste už unavení, určite ste vyčerpaní, ale ešte jedno hlasovanie nás čaká. Ešte jedno. So, please, please. Nech sa páči. Poprosím vás. I humbly, I humbly request you, request you to remain silent. Poprosím vás, aby ste naozaj, naozaj sa utišili a držali sa svojej práce. Pán Kles, nech sa páči, poznámka procedurálna. Mohol by som vám naznačiť, pán predseda, keď sa na budúce stretneme, tak si vyžiadame väčšiu miestnosť na zasadanie. Nie je tu veľmi dobrý vzduch a určite nie som sám, ktorý takto to vníma. <laughs> I wish we could. <laughs> Kiež by sme mohli. Je to výborný nápad. Mať, keby sme mali viac času a viac priestoru, či čerstvý vzduch, to by bolo naozaj úžasné. Keby sme my na, na tom vedeli niečo zmeniť, myslím, že sa pokúsime. Ďakujem za túto poznámku. A teraz eh, minimálne ustanovenia pre opravnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod e, medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany. Prepracované znenie spravodajcom je e, naša kolegyňa Jean Lambert. Chceli by ste niečo k tomu povedať? kratúčko? E, počujem všetky tie protesty Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali na, tejto prá- na tomto materiáli. Nebolo to ľahké. Vy ste použili práve slova, že ľudia sú unavení. Myslím si, že práve naše rokovanie s radou vyzeralo práve takto. Teraz však e, máme po obsahovej stránke e, zhodu s radou a dúfam, že dnes popoludní si tu vypočujeme také slova, že to bude podporou pre zvyšok azylového balíčka. Je tu jeden pozmeňujúci návrh momentálne, e, rovnako ako u pani e, Angelili ide o korelačné tabulky. E, je nám to ľúto, boli by sme bývali chceli vidieť riešenie v tejto veci už v tomto okamžiku. V našich pozmenujúcich návrhoch bude množstvo článok, ktoré sa týkajú práve korelačných tabulok, tabuliek, pretože prepracované znenie nie je, ten, nie, nie je celou časťou toho, toho materiálu. To, e, len, som, len som chcela upútať vašu pozornosť, pozornosť výboru na práve túto vec. Ďakujeme vám, pani Lambert, pretože myslím si, že všetci si uvedomujeme, že nebolo ľahké dosiahnuť kompromisné znenie textu po rozhovoroch s tieňovými spravodajcami cez e, stretnutia trialógu, ďalej s maďarským predsedníctvom, e, komisiou a teda otázka korelačných tabuliek e, vedie, vedie k problémom. V posledných mesiacoch naozaj sú to problémy. Nebolo to ľahké. Ďakujeme vám za tento kompromis. A prejdeme k hlasovaniu. Bez veľkého otáľania. A teraz teda hneď kompromisný text v konsolidovanej forme. Stanovisko e, spravodajcu ku kompromisnému textu s ústnou pozmeňujúcou poznámkou. Kto je za? Kto je proti? Žil sa niekto? Príjima sa. To znamená, že ideme hneď k záverečnému hlasovaniu, čo je Dobrá správa. Hlasujeme. Now the vote is closed. Končím hlasovanie. What do we have? Ako to vyzerá? 45 uh, proti 3. Takže ďakujeme vám za tento kompromis, pani Lambert. Blahoželáme vám toľko dnes uh, k hlasovaniu. Prejdeme hneď k ďalšiemu bodu.